v rámci programu Horizon 2020, čiže ako vytvoriť nejaký, nejaké panely z nahor pre výmenu informácií, vedeckú e, koordináciu v rámci Horizontu 2020. No a teraz tiež sa hovorí o rozsahu pôsobnosti, pôsobnosti vedy s a pre spoločnosť. No, čo sa týka tejto témy, tak e, oni si, vidia to ďalší našej práce v parlamente. Poskytli sme e, podkladové dokumenty, aby sa e, aby sme ďalej objasnili našu pozíciu, naše stanoviská, o ktorých sme hovorili minulý november na tomto výbore. Takže poskytli sme vysvetlenia k tejto téme, o ktorých sa hovorí. No a na záver dovolte mi povedať, že zatiaľ sme nehovorili v rámci triológu o otázkach rozpočtu. Ako skupina spravodajcov a tieňových spravodajcov e, sme sklamaní, tak ako väčšina kolegov, čo sa týka výsledkov rokovaní o MFF. No a momentálne by sme sa mali zameriavať na silnejší program Horizon 2020, ktorý prinesie skutočný rast a pracovné miesta momentálne ešte nemáme reálne čísla. Pre Horizon 2020 máme čísla pre kapitolu 1a, niektoré z programov v tejto kapitole, aj keď ešte nemáme ešte nie je nejaké rozdelenie medzi Horizontom 2020 a Erasmus pre všetkých a Kosme. Takže ešte stále nemáme číslo pre Horizont 2020, ale odhaduje sa, že to bude 71 až 74 miliárd e, v závislosti od použitej výpočtovej metódy. Ale dúfame, že tá vyššia čiastka bude výsledkom rokovaní Nož, dúfame, že budeme mať rozpočet, ktorý bude vhodný pre ambície a snahy, ktoré spájame s týmto programom. A dúfame, že Horizon 2020 bol úspešný. Ďakujeme pekne, Maria. A slovo Dávam Ivovi Belatovi ohľadom offshore oil gas. Much, uh... Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Všetkým vám želám dobrý deň kolegyne, kolegovia, budem sa snažiť povedať to čo najstručnejšie. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť širokú dohodu a veľkú podporu tohto kompromisu s radou. A ďakujem, pani predsednička, že vynikajúce predsedanie na týchto zasadnutiach. No a vo všeobecnosti už nesmie zabudnúť na to, že návrh nariadenia sa zmenil na návrh smernice, čo samozrejme nie je nedôležité. Jeden z hlavných prvkov, ktorý podporujeme a obhajujeme, to je nezávislosť kompetentných orgánov. Pre parlament to je veľmi dôležité. Treba mať jasné rozdelenie administratívnych orgánov členských štátov, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť prevádzky a environmentálnych aspektov na jednej strane a administratívnych orgánov, národných orgánov, ktoré zodpovedajú za hospodársky rozvoj. Takže sme presvedčení o tom, že toto je v rámci tohto kompromisu zaručené a to je samozrejme mimoriadne dôležitý prvok novej smernice. Ďalším kľúčovým prvkom je tiež proces udelovania povolenia licencií, panuje dohoda o systéme, o podmienkach spoločnosti, ktoré žiadajú, žiadajú o povolenie, tak aj dohoda je, že všetky spoločnosti, ktoré požiadajú o povolenie, musia poskytnúť a ešte predtým, než začne prevádzka, musia poskytnúť dôkaz o finančných kapacitách, splniť záväzky v prípade nejakej ekologickej vzniku nejakých ekologických škôd. No a dovolte mi tiež povedať, kolegyne, kolegovia, že tento návrh smernice je, sa zameriava na všetky členské štáty, pretože bolo tu množstvo argumentov, od eh, vnútrozemských krajín ako Luxembursko alebo Rakúsko, ktorí hovorili, že to nie je nič pre nás. Je to, týka sa to pobrežných eh, vod, ale vieme, že niektoré zo spoločností majú svoje sídlo, eh, administratívne sídlo v takýchto krajinách vnútrozemských, takže aby sme mali rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch únie, tak tento návrh smerní sa zameriava na všetky štáty, ale tak, že vnútrozemské krajiny musia len transponovať eh, minimálne prvky tohto eh, návrhu, len tie, ktoré sa týkajú vnútrozemských krajín. No, v neposlednom rade pani Sartori je to o trestnoprávnej zodpovednosti, o aspektoch, ktoré boli veľmi dôležité pre parlament, ale museli sme spraviť kompromisy a dohodnúť sa návrhu, že komisia preverí do konca roka 2014 aby táto smernica spadala do rozsahu pôsobnosti smernice o trestnoprávnej zodpovednosti. Parlament chceli ešte ďalej v týchto otázkach, ale dohodli sme sa na tomto návrhu, takže ten budúci týždeň, budúci rok to treba pekne sledovať a uvidíme, kam komisia smeruje s týmto špecifickým návrhom. Ďalej transpozícia a aplikácia lehoty na časovanie parlament tie lehoty trochu skrátil, sprísnil, ale myslíme, že to je stále rozumné a dobré pre spoločnosti, aby to uplatnili. Takže toto sú hlavné prvky tohto kompromisu a presvedčený, že budeme mať podporu členov tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ivo, za túto informáciu. A teraz. Bod 9 na programu v schôdze je odložený výmena názorov z Anne Jensen, ktorá bude hlavnou spravodajkyňou správy Butikofér. Je to odložené na 24. a 25. aprílu. Takže tým pádom ukončujem toto zasadnutie zajtra ráno opätovne budeme pokračovať o 9. Koordinátori začnú 17.30, takže teraz na hodinu si urobíme pauzu a opätovne budeme pokračovať za zatvorenými dverami schôdza koordinátorov od 17.30 a ostatní kolegovia s vami sa stretieme ráno o 9.